Máme skutočne veľmi veľa kvalifikovaných e, expertiek. Skutočne máme aj e, analýzy, kde sa uvádza, že v podnikoch, vo finančnom sektore, v bankách, kde je rozmanitosť v tých výkonných radách, kontrolných radách, kde skutočne zastúpené sú ženy aj muži, tak e, tam je vyváženejší aj rozhodovací proces. A toto sú analýzy, ktoré vlastne e, sa ponaučili z tej finančnej krízy, ktoré jasne hovoria a uvádzajú, že muži majú väčšiu tendenciu e, smerom k nezodpovedným a rizikovým rozhodnutiam. A toto teda nie je môj výmysel, toto jednoducho my vidíme v tých faktoch, z tých analýz, z tých údajov, ktoré sme vyzbierali na úrovni viacerých inštitúcií a preto je dobré, aby tu bola skutočne tá rozmanitosť zastúpenia, pokiaľ ide o vyváženejšie rozhodovania. A preto si myslím, že by bolo dobré, ak by sme aj naďalej spolupracovali v budúcnosti, práve pokiaľ ide o postupy, ktoré majú zaručiť a zabezpečiť to, aby zastúpenie žien bolo zabezpečené na základe férového postupu a toto je vlastne aj to, čo je obsiahnuté aj v tej súčasnej verzii žien v vysokých pozíciách, kde sa hovorí, že tie prvé fázy selekčného procesu, tam treba sa sústrediť predovšetkým na kvalifikáciu, na skúsenosti, to znamená profesné zručnosti a skúsenosti a poznatky. A potom tá osoba, ktorej rod je podzastúpený, by mal dostať prednosť ja si myslím, že to je iba férové, je to priamo e, rodovo neutrálne, pretože zasa na budúce to môže byť muž. To znamená, ja si myslím, že tieto procesy treba ďalej sledovať a ešte viac ich e, sférov, urobiť férovejšie. A ja si myslím, že komisia sa venuje tejto téme už 5 rokov a teda odkedy ja som na svojej pozícii a dnes sme tu počuli takisto výpovede, že ženy sú odlišné. Áno, sme odlišné, máme iný spôsob zmýšľania a preto by sme mali mať práve toto vyvážené zastúpenie Veď predsa sme odlišné ako jednotlivci. Ja napríklad pochádzam z bývalého, z bývalého totalitného režimu. Keď niekto hovorí o rovnosti, tak o nervózne, pretože ja som žila v režime, kde sme mali rovnosť. My sme individuálne osobnosti, sme schopní, schopné vykonávať našu prácu a nehovorte mi prosím vás pekne, že máme problém z rodového pohľadu v tejto oblasti. A ďalší mýtus, keď hovoríme o tých kvótach, ktoré boli e, zavedené touto smernicou o ženách v výkonných radách, pokiaľ ide o finančný sektor, ja niekedy počúvam také výpovede, že keď hovoríme o kvótach, takže žena by nahradila nejakého vzdelaného muža. To vôbec nie je pravda. Ja si myslím, že treba to jasne povedať. Ja žiadam, aby sme mali férové podmienky. Ide mi o férovosť. Takto to treba vnímať. A pokiaľ ide o tie prehnané e, rozhodnutia a tie analýzy, ktoré som spomínala po finančnej kríze. Áno, pravda je, že finančná kríza by nebola nastala, ak by sme mali firmu Lehman Sisters, ale mali sme Lehman Brothers, takže to bol ten problém. A posledná pripomienka, pred pár minútami sme tu mali na pódiu veľké množstvo mladých ľudí a ja, keď ma navštevujú stažierky a študenti a študentky, tak ja opakujem, že mladé ženy nehovoria o nejakej diskriminácii. Oni jednoducho sú pripravené zhostiť sa v príležitosti a ja si myslím, že my musíme robiť všetko preto, aby sme podporovali mladé ženy, eh, pomáhali im na to, aby sa ich sebavedomie aj naďalej umocnilo, aby skutočne boli pripravené na vykonávanie náročných prác pretože nedostatočné sebavedomie je možno jednou z tých bariér, ktoré hatí tú cestu ženám, aby sa hostili tých v pozícii, pretože nechcú ísť cestou nejakých rizík. A posledná pripomienka z mojej strany ohľadne toho, čo sme tu počuli z úst pána Sošneša. Áno, boli to strašné veci, ja nesúhlasím s tým, čo som počula čo povedala, ale vážené dámy a páni, ja som tu bola aj včera. Mali sme tu diskusiu o akvakultúre a o ochrane rýb a zvierat a počula som tu včera, že ryby si nezaslúžia našu ochranu alebo ochranu našej strany, pretože nemôžu hlasovať a nie sú daňoví poplatníci, takže uh, dnes, e, keď sme hovorili o ženách, tak to vyjadrenie bolo oveľa jemnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pani komisárka Jourová. Na záver rozpravy teraz vystúpi v mene rady opäť pani Čiot, mene rumunského predsedníctva. Ďakujem pekne, vážení prítomní dámy a páni. Chcela by som vás na záver rozpravy opäť ubezpečiť, že čo sa týka vymenúvania e, do orgánov, ktoré regulujú finančný sektor v EÚ. Rada je odhodlaná presadzovať rodovú rovnosť, pričom budeme postupovať presne tak, ako stanovuje európska legislatíva. Tiež dúfam, že sa mi podarilo objasniť e, úlohu rady v tomto procese. Ešte raz srdečná vďaka za pozornosť. Ďakujeme. Pani Čiot. Na záver rozpravy bolo obdržaných 5 návrh uznesení. Rozpráva je týmto ukončená. Hlasovanie o návrhu uznesenia prebehne vo štvrtok. A na okamih prerušíme schôdzu. Vážený pán premiér, ďakujeme za to, že ste prišli. Vážený pán predseda Európskej komisie, drahí priatelia, je pre nás dôležité viesť rozpravu s slovenským predsedom vlády o budúcnosti Európskej únie, Európsky parlament, vážený pán Pelegrini, je srdcom európskej demokracie. Chceme potom, čo sa oboznámeme s postojom eh, komisie Francúzskej republiky. Chceme poznať eh, postoj každého jedného členského štátu Európskej únie k budúcnosti únie. Toto je otvorená rozpráva, ako viete, pre nás. A do budúcna je dôležité posilniť postavenie Európskeho parlamentu. Čo sa týka obsahu, téma migrácie je kľúčová. Európsky parlament odsúhlasil reformu dublinských pravidiel. Žiadame o to, aby rada rozhodla v tejto veci tiež. Zároveň chceme eh, sa viac angažovať v Afrike, chceme viac investovať peniazy v Afrike. Ďalšia dôležitá oblasť eh, to je sociálna politika. Tu sa snažíme bojovať eh, intenzívne proti nezamestnanosti mladých Chceme podporovať rozvoj skutočnej ekonomiky a zároveň chceme e, potláčať klimatické zmeny, bojovať proti klimatickým zmenám. Aj to je dôležitý boj, ktorý vedie Európsky parlament. Budúcnosť Európskej únie v týchto zložitých časoch e, Parlament e, sa dnes chystá hlasovať o politike voči Číne, to je dôležitá oblasť. Máme ďalšie body tiež na programe. Pred voľbami e, do Európskeho parlamentu okrem iného Brexit bude ešte na programe. To je jedna z najvýznamnejších tém. Včera pani May e, bola tu v Európskom parlamente. V tejto oblasti je dôležité oboznámiť sa s postojom vás k budúcnosti únie. Ďakujeme za to, že ste prišli, pán premiér, máte slovo. Poprosím vás, aby ste sa zapísali do spontánnej rozpravy. Elektronický systém je otvorený na tento účel. Ďakujem. Vážený pán predseda, Vážený pán popredseda komisie, vážený pán predseda komisie, vážení e, lídry politických skupín, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Chcel by som sa poďakovať za to, že mám možnosť zúčastniť sa tejto rozpravy o budúcnosti únie. O budúcnosti Európy je pre mňa skutočnou podstou a zúčastniť sa e, tejto rozpravy, keďže Európsky parlament je zástupcom všetkých európskych občanov. Ľudské dejiny e, sú poznačené snahou e, dosiahnuť svoje ideály, vytvoriť lepšiu budúcnosť e, a práve to bolo v jadre, v zárodku Európskej únie pred 60 rokmi, keď vznikala. To začalo aj demokratické zmeny pred 30 rokmi v Československu vtedajšom. A je nás hnala snaha po miery, prosperite a jednote Projekt Európskej únie priniesol Európe mier a tiež nám priniesol stabilitu, slobodu a prosperitu. Priniesol nám úspech a dokonca aj menším krajinám ako Slovensko priniesol úspech. Slovenská cesta späť do vyspelej Európy sa začala v roku 1989 túžbou po slobode, demokracii ľudských právach ekonomickom a technologickom pokroku. pred pätnástimi rokmi sme sa vrátili tam kde sme vždy patrili do západoeurópskeho a transatlantického hodnotového priestoru prostredníctvom integrácie do európskej únie a nato. následný slovenský príbeh bol mimoriadne úspešný ale nebola to vždy ľahká a priamočiara cesta museli sme prekonať éru ekonomického prepadu a transformácie. museli sme bojovať s vysokou nezamestnanosťou zvládnuť rekonštrukciu bankového sektora i štrukturálne zmeny v našom hospodárstve. vybudovali sme demokratické inštitúcie v novej slovenskej samostatnej štátnosti a prekonali sme aj obdobie demokratickej krízy a zvládli sme náročné kritériá na vstup do nato a európskej únie rozširovanie eú v rokoch two thousand and four až two thousand and thirteen bolo klasickou ukážkou obojstranne prospešného win win procesu. nové členské krajiny získali perspektívu modernizácie a rastu staré členské krajiny rozšírili zónu stability a získali väčší jednotný trh. slovensko je dnes plnoprávny člen európskej rodiny. patríme medzi krajiny s najvyšším rastom hdp v eú sme stabilným členom eurozóny s relatívne nízkou nezamestnanosťou a z vysťahovaleckej krajiny sme sa za posledné roky zmenili na krajinu do ktorej viac ľudí prichádza než z nej odchádza. a zmenila sa aj celková atmosféra v krajine. naši občania sú slobodnejší a bohatší no aj náročnejší na úroveň politického života. tento potenciál využívame na modernizáciu našej krajiny slovensko má silnú občiansku spoločnosť a vysokú mieru slobody médií. sami si však uvedomujeme že sú oblasti v ktorých musíme pridať napríklad aj v kvalite vzdelávania výskumného a inovačného potenciálu kvalite štátnej správy či znižovaní priestoru na korupciu. ale slovenský príbeh môže byť inšpiráciou pre európsku úniu aj v súčasnej situácii úspešne možno zdolať ťažké výzvy a prekonať veľké prekážky treba to však chcieť. už milan rastislav štefánik veľký slovenský a európsky diplomat a jeden zo zakladateľov československej republiky v roku one thousand nine hundred and eighteen náš francúzsky generál povedal for people of strong determination and endurance pre ľudí so silnou determináciou so silným odhodlaním nedokáže e, zostať nič bez dosiahnutie cieľa. Nič nedosiahnuteľné. A jeho odkazom sme sa riadili aj po vstupe do Európskej únie, kedy nás čakalo množstvo ďalšej práce. Prešli sme náročným procesom vstupu do Schengenu a eurozóny. Na svojej ceste v integrácii sme sa nikdy nezastavili, pretože úprimne veríme v silu a správnosť európskej myšlienky. Zjednotenú Európu považujeme za prirodzený priestor pre našu existenciu som presvedčený že iná alternatíva pre nás neexistuje. toto sme potvrdili aj počas slovenského predsedníctva v rade európskej únie a bratislavský samit vyslal jasný signál jednoty únie po šoku z výsledkov britského referenda. na slovensko podobne ako celá európa v súčasnosti nie je úplne imúnne proti útokom na hodnoty európskej únie aj v takej dôležitej oblasti ako je sloboda slova. akékoľvek útoky na novinárov vyvolávajú oprávnenú reakciu verejnosti a videli sme to aj na slovensku. to je znak veľkej vyspelosti našej demokracie a našich občanov. pred pár týždňami uplynul rok od vraždy novinára jána kuciaka a jeho partnerky martiny kušnírovej. dvojnásobná vražda dvoch mladých ľudí otriasla celým slovenskom spoločensky aj politicky a chcem vás uistiť že všetci máme len jeden jediný cieľ vypátrať a potrestať páchateľov tohto zločinu. a tu chcem vyjadriť aj poďakovanie európskemu parlamentu vrátane monitorovacej skupiny pre právny štát za doterajšiu a hoci aj často kritickú spoluprácu rovnako ďakujem aj europolu za pomoc pri vyšetrovaní ktoré prinieslo svoje výsledky a prví obvinení sú už vo väzbe a čakajú na spravodlivý súd. dnes za slovensko môžem potvrdiť že aj v týchto neľahkých časoch chceme aj naďalej patriť do skupiny najviac integrovaných krajín európskej únie. sme pripravení znášať svoj adekvátny podiel na bremene zodpovednosti za spoločný integračný projekt ako aj spolu formovať našu európsku budúcnosť. v najbližšej dobe nás čakajú voľby prezidenta slovenskej republiky a verím že občania slovenska preukážu svoju vyspelosť a vyberú si kandidáta s jasným proeurópskym smerovaním. a dovolím si povedať že strana ktorú zastupujem a ako vládna strana nemohla postaviť viac proeurópskeho kandidáta ako podpredsedu európskej komisie maroša šefčoviča a aj to považujem za signál o hodnotách dovnútra krajiny ako aj navonok. dámy a páni úspešný príbeh slovenska do eh, istej miery definuje náš pôvod, odkiaľ prichádzame. Stredná Európa je prirodzeným prostredím pre Slovensko na základe našho dejinného vývoja, na základe našej zemepisnej polohy a tiež na základe našej kultúry. Veď napokon eh, regionálna politická spolupráca je eh, v jadre úspechu Európskej únie franko-nemecká spolupráca, ďalej Weimar, Benelux, pobaltské krajiny alebo aj Vyšegrádska skupina. Toto sú nové iniciatívy, ktoré prinášajú e, nové nápady, nové myšlienky a tým sa posilňuje únia. Slovensko v súčasnosti je predsedníckou krajinou V4. Našim hlavným cieľom je predsedovať pozitívnu agendu na posilnenie únie. Isté, že uvedomujeme si, že sú aj rozdiely, e, dokonca zaznieva aj kritika, nedorozumenia ale v týchto zložitých časoch musíme sa snažiť e, konať jednotne, aby sme boli všetci za rokovacím stolom a snažiť sa vyriešiť naše spory a nezhody prostredníctvom dialógu. Európska únia je výsledkom silnej jasnej vízie a obrovského úsilia viacerých generácií. Je našou povinnosťou chrániť tento projekt, najmä teraz, keď Európa a západné demokracie sú vystavené dramatickému novému vývoju. Sme obklopení rôznymi výzvami z rôznych smerov, aj zvnútra, aj zvonku Európy. Vidíme eh, čoraz eh, väčšie snahy Ruska a Číny. To si vyžaduje silné a rázne odpovede Európskej únie. Tiež vidíme, že klimatické zmeny môžu mať nepredvydateľné hospodárske, politické a tiež spoločenské dopady na naše životy. Tiež vidíme novú vlnu technologickej revolúcie, priemysel 4.0 Európa, tak ako ju poznáme, dokáže prežiť iba, ak ostane v popredí technického pokroku a inovácií. Na to, aby sme to dosiahli, naše vlády sa tiež musia stať vládami 4.0. Okrem toho sme vystavení rôznym výzvam aj zvnútra Európy samotnej. Čoraz väčšie sociálne rozdielnosti to ničí eh, pôvodné eh, spoločenské E, dohody. E, taktiež sme vystavení e, hrozbe starnúcej spoločnosti, regionálne, socioekonomické rozdielnosti nejako neprispievajú k pocitu jednoty. Mnohí ľudia majú pocit, že ostali v zabudnutí. V tomto kontexte nie je prekvapením, že masová imigrácia z krajín mimo EÚ spôsobila tlaky a nové konflikty. Zabudli sme sa rozpráva s našimi občanmi o Európe, o demokracii, o našich plánoch do budúcna. Keď počujú od nás len ticho, keď im neposkytujeme odpovede, tak sa obracajú iným smerom. Taká tá nedostatočná komunikácia môže e, byť e, práve živnou pôdou pre dezinformácie a falošné správy. Jedným z príkladov bolo aj britské referendum v roku 2016. Je zjavné, že izolácia, protekcionizmus e, a taktiež nacionalizmus eh, nie sú riešením. Našou odpoveďou eh, nesmie byť fragmentácia na menšie národné štáty s obmedzenými zdrojmi, ale práve naopak silnejšia jednota únie ako globálneho hráča. Dámy a páni, ako už urobilo mojich 17 kolegov predo mnou, aj ja by som rád eh, odvážne a s odhodlaním vám priblížil svoju víziu našej spoločnej budúcnosti. Je to vízia atraktívnej únie, ktorej občania môžu dôverovať a ktorú môžu podporovať. Toto naďalej je platné posolstvo z Bratislavského samitu. Poprvé, únia, ktorá bude jednotná, ktorá bude prosperovať a ktorá bude bezpečná. Ďalej po druhé, únia, ktorá bude globálne relevantná. Po tretie únia, ktorá bude čestná k svojim občanom a únia, ktorej záleží e, na vlastnej budúcnosti. Musíme však nájsť spoločnú cestu na to, aby sme tieto naše spoločné ideály dosiahli. Teda pýtam sa, ako sa tam dostať. Najskôr po prvé musíme konať jednotne. Jednota e, to bolo najčastejšie používané slovo medzi mojimi kolegami, ktorí e, sa už vyjadrili tu v Európskom parlamente a majú úplnú pravdu. Bez jednoty med členskými štátmi by sme sa stali e, len um, subjektami, ktoré sa budú musieť podrobiť rozhodnutiam iných. Nebudeme dôveryhodní a úspešní v plnení našich ideálov, ak neprekonáme pozostatky e, rozdelenia na východ-západ z minulosti. Musíme taktiež zbaviť stereotypov, E, prostredníctvom ktorých vnímame e, to, čo nás rozdeľuje. Tu by som rád pripomenul slova e, vysoko váženého slovenského politiku, politika Milana Hoďa, ktorý pôsobil ako predseda vlády Československa v rokoch 1935 až 1938 a v roku 1942 napísal Európska bezpečnosť nemôže byť budovaná len na západe. Tiež si to vyžaduje Strednú Európu spoločné demokratické ideály a inštitúcie oboch e, týchto regiónov poskytnú nádej do budúcna. Domnievam sa, že nad rámec rozdielností a zemepisných prekážok máme spoločný záujem. Musíme otvorene komunikovať, musíme sa snažiť pochopiť sa navzájom a možno vynaložiť e, úsilie aj e, o niečo naviac na oboch stranách. Existuje mnoho pozitívnych príkladov e, prekonania rozdielnosti. Uvediem len dva hlavné príklady. E, vysielanie pracovníkov e, alebo taktiež dvojaká kvalita potravín. Na druhej strane je tu jedna veľká téma, v ktorej úplne zlyhávame v komunikácii a to je migrácia. Musíme nájsť vhodné riešenie, ktoré bude priateľné pre všetkých. Imigrácia musí byť zvládnutelná a musí slúžiť európskym záujmom. Avšak nemôžeme zachovať politickú jednotu bez toho, aby sme dosiahli dostatočnú socioekonomickú konvergenciu a kohéziu v Únii. Teda inými slovami, musíme vyžiť prosperitu e, na prospech všetkým. Musíme obmedzovať negatívne dopady globalizácie, predchádzať daňovým únikom na úrovni firiem únii. Taktiež eh, musíme eh, sa snažiť príjmať tieto firmy, aby konzistentne platili dane tam, kde skutočne vykonáva ekonomickú činnosť a tam, kde vzniká zisk. Tiež musíme bojovať proti čoraz väčším nerovnostiam spoločnosti a musíme spravodlivejšie rozdielovať bohatstvo. Zavedenie európskej minimálnej mzdy by bol jedným spôsobom, ako eh, zaistiť sociálnu solidaritu moja vláda je odhodlaná podporovať Európsky pilier sociálnych práv. To by malo poskytnúť silnú sociálnu dimenziu v Európskej únii v budúcnosti. Slovensko taktiež presadzuje spravodlivú e, mobilitu v oblasti práce. To umožní našim občanom a firmám využiť príležitosti jednotného trhu. Preto Chceme uvítať dohodu, vytvoriť Európsky orgán práce a už sme vyslovili aj našu snahu prijať tento orgán v našom hlavnom meste poskytnúť mu tam sídlo. Ďalej, po druhé, musíme byť globálne relevantným hráčom. Musíme vytvoriť takú úniu, ktorá bude zohrávať významnú globálnu úlohu, tak aby sa zohľadnila aj hospodárska sila. Musíme konať, aby sme zjednotili naše sily a zvýšili kapacity v budovaní e, našich spoločných obranných mechanizmov. Preto Slovensko jednoznačne podporuje trvalú štrukturovanú spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti, teda PESCO, pričom chceme zachovať doplnkovosť medzi Európskou úniou a NATO. Pojem globálne relevantná tiež znamená, že Únia musí e, sa držať e, svojich dlhodobých záväzkov. Nie sme exkluzívnym klubom. Chceme byť inkluzívnou jednotnou spoločnosťou, ktorá bude otvorená tým, ktorí plnia kritériá a dokonca e, musíme byť prípustní aj tým, ktorí kedy si odišli. Je to v našom strategickom záujme inak. Niekto iný zaplní túto medzeru, toto vákuum. Zároveň pojem globálny znamená že musíme mať dostatočnú hospodárskú silu s podporou silnej meny na základe slobodného, ale taktiež spravodlivého medzinárodného obchodu. Európska únia musí byť šampiónom v tomto smere. Po tretie, musíme byť čestní k našim občanom. Nemôžeme slubovať občanom bezproblémový život, život bez tvrdej práce a bez problémov do budúcna. Európska únia nemá čarovný prútik, aby vyriešila všetky problémy. Našim občanom však môžeme poskytnúť dôveryhodnú, čestnú víziu budúcnosti a taktiež to pretaviť aj na konkrétne činy. Musíme tiež e, príjmete našich občanov, najmä mladých ľudí, aby si osvojili tento projekt. Európska únia to nie je nejaká fikcia, nejaký vzdialený Brusel. My všetci tvoríme Európsku úniu. Musíme musíme konfrontovať e, tých, ktorí e, nám tvrdia niečo iné. Ak by sme ich ignorovali, ak by sme ich zosmiešňovali, to by nebolo vhodné riešenie. Musíme e, ich postaviť pred fakty. Európska únia je veľké, silné spoločenstvo v súčasnosti, poskytuje nám spoločnú identitu, pretože v Európskej únii je niečo osobné, avšak Nijako e, nás táto únia neoberá o národnú, osobnú identitu. Naša jednota musí byť tou hodnôt e, v rozmanitosti našich národných, regionálnych a taktiež miestnych kultúr. A v neposlednom rade po štvrté, musí nám záležať na našej budúcnosti. Onedlho v blízkosti e, času európskych volieb práve vy, európske politické strany, budete mať príležitosť prísť s novou realistickou víziou našej únie. Európska diskusia je veľmi živá, intenzívna na mnohých úrovniach, e, na politickej úrovni, na spoločenskej úrovni, e, taktiež na národnej, regionálnej úrovni. Chcel by som oceniť prezidenta Macrona, ktorý výrazne stimuloval tieto diskusie, predstavil svoju vlastnú víziu budúcnosti a ja s ním súhlasím. Nemôžeme e, ostať v pasci aktuálneho stavu a vzdať sa, rezignovať. E, musíme obnoviť našu úniu. Je na nás, na lídroch, aby sme našli spoločnú cestu, našli vhodné nástroje, e, tak aby občania tomuto systému mohli dôverovať. Pretože musíme presadiť e, slobodu, pokrok a ochranu v Únii. Musíme tiež nájsť spôsob, ako chrániť štyri základné slobody, ktoré sú jadrom európskej integrácie. Tiež musíme presadzovať celoeurópsku diskusiu o tom, aké by mali byť naše stratégie, snahy do polovice tohto storočia. Európska únia má pred sebou rozsiahly e, proces transformácie e, voči klimatickej neutrálnej ekonomike. Taktiež musíme e, vytvoriť spoločnosť, ktorá bude spravodlivá voči občanom, ale taktiež férová voči firmám. Tiež je dôležitá otázka do budúcna v rámci rozvoja ekonomiky digitalizácia a automatizácia. Na jednej strane sú tu isté a dosť zásadné obavy, že ľudia prídu o prácu, pretože roboty ich nahradia. Na druhej strane sú tu tiež veľké obavy spojené s nedostatočnými zručnosťami, taktiež nedostatkom zručných pracovníkov na trhu práce. V budúcnosti budeme však potrebovať ešte o mnoho viac ľudí so zručnosťami, vysoko vzdelaných ľudí. Najlepším dôkazom tohto je, že krajiny, e, ktoré majú najväčšie počty robotov, teda Nemecko, Južná Kórea, Singapur, tam je e, najnižšia nezamestnanosť. V súčasnosti je zhruba 151 robotov na 10 tisíc pracovníkov. Pracovných miest na Slovensku viac ako um, polovica e, priemernej hodnoty je to a jedna z najvyšších hodnot v strednej a východnej Európe. Nemali by sme sa obávať technologických zmien, musíme sa však lepšie prispôsobovať, inteligentne prispôsobovať a musíme prijímať zodpovedné politické rozhodnutie. Ak chceme byť naozaj čestní v našich snahách do budúcna, musíme mať vhodné nástroje, ako napríklad ďalší viacročný finančný rámec. Aktuálny rozpočet EÚ predstavuje iba 1% hrubého národného dôchodku EÚ. Musíme zamerať nás rozpočet na nové výzvy, ale nemali by sme sa vzdávať koheznej politiky. E, tí, ktorí volajú po znížení prostriedkov v ďalšom viacročnom finančnom rámci, tí nesprávne pochopili úlohu koheznej politiky. Práve kohezná politika pomáha zbližovať bohaté aj chudobnejšie regióny a taktiež dosahovať hospodársky rast aj v zložitých eh, hospodárskych časoch. Už som spomenul, eh, že musíme hovoriť o našej budúcnosti. Ako môžeme hovoriť o novom viacročnom finančnom rámci bez toho, aby sme mali jasnú víziu Európskej únie? Nemyslím si, že je správne, že najskôr sa len pozrieme na to, aký máme rozpočet a potom rozhodneme, čo z tohto rozpočtu dokážeme zaplatiť. Mali by sme to urobiť inak. Najskôr si musíme uvedomiť, kam sa chceme dostať o najbližších 5, 10, 15 rokov, kde sú naše priority a potom rozhodnúť, aký vysoký rozpočet si chceme vytýčiť na tieto priority. Toto podľa mňa je vhodnejší prístup než aktuálny prístup. A keď hovorím o nových technológiách, tu musíme veľmi otvorene povedať, že, a tu nehovorím o Európskom parlamente, hovorím všeobecne, na európskej úrovni nie sme schopní dohnať, dobehnúť rozvoj v tejto oblasti. Vždy zaostávame sme vystavení digitálnej revolúcii, ale nie sme schopní my sami u seba presadiť e, revolúciu v digitálnom rámci, e, pardon, v regulačnom rámci. Vždy zaostávame, snažíme sa neustále regulovať niečo, čo sa už využíva. A niekedy e, dokonca presadzujeme takú reguláciu, ktorá je prílišná. Príliš veci regulujeme a potom sa čudujeme, prečo nie sme na rovnakej úrovni ako USA alebo Ázia. Tam inovácie sa rozvíjajú o mnoho rýchlejšie a my ešte stále sme rozdelení na 27-28 rôznych systémov e, regulácie. Musíme teda nájsť flexibilnejší prístup k regulačnému rámcu. Nesmieme regulovať každú jednu jednoduchú vec, e, ktorá sa týka nášho života. Toto nie je vhodný postoj k digitálnej revolúcii do budúcna. Musíme stanoviť len nejaké základné pravidlá, istý rámec, e, ktorý bude dostatočne flexibilný. My politici totiž nedokážeme konať rovnako rýchlo, ako by sme mali. A preto spomíname svet, keď hovoríme o priemysle 4.0, musíme zatlačiť eh, na členské štáty, aby aj vlády boli na úrovni 4.0. V niektorých členských štátoch je to možno na úrovni 2.0, niekde 3.0, ale nie som si istý, či už máme niekde vládu 4.0, ktorá by zohľadňovala tieto potreby do budúcna. Európske voľby sa blížia eh, milovými krokmi. Musíme sa zmobilizovať v našich silách, aby sme bojovali proti falošným správam, a proti hybridným hrozbám a kybernetickej propagande. Musíme ľuďom dať najavo, že naozaj situácia je naliehavá. Musíme hovoriť o tom, ako im Európa pomáha v denodenných životoch. Musíme im vysvetliť, že na voľbách záleží. Je to ich jedinečná príležitosť, ako určiť smerovanie únie. Nemali byť prenechať ostatným tento priestor, aby rozhodovali za nich Máme pred sebou ešte veľa práce. Na záver by som chcel zakončiť svoj prejav slovami jedného z otcov zakladateľov európskej integrácie, slovami Žana Moneta. Ľudia sú ochotní prijať zmenu iba, keď sú vystavení nevyhnutnosti. A sú ochotní uznať túto nevyhnutnosť iba, keď už im hrozí kríza. Musíme byť odvážni, odhodlaní v našich krokoch. Musíme vykonať zmeny a zvýšiť atraktívnosť únie, aby bola atraktívna pre všetkých Musíme vytvoriť úniu, ktorá bude schopná poučiť sa zo svojich chýb z minulosti, tak aby sa dokázala pripraviť na svoju budúcnosť. Ešte raz opakujem, potrebujeme víziu atraktívnej únie, ktoré budú občania môcť dôverovať a, a ktorú budú môcť podporovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán premiér, za tento prejav. A ďalší vystupí pán Jean-Claude Juncker, predseda komisie. Buongiorno, Mr. President. Buongiorno, pán predseda, pán premiér, drahý Peter. Zverím vám jedno tajomstvo. Tuto noc som nespal veľmi kvôli pani Mejovej, ale dostatočne na to, aby som snívalo Slovensko o Bratislave, pretože včera pri rozhovoroch s pani Mejovou som myslel na Európsky summit v Bratislave v septembri roku 2016, tri mesiace po čo sa Veľká Británia rozhodla, že opustí Európsku úniu a vaša vláda, ktoré ste už boli aj vtedy, Skutočne máte veľké zásluhy, pokiaľ ide o bilanciu pozitívnu Slovenska. Európska, slovenská vláda vlastne organizovala po prvýkrát takýto summit 27 členských štátov a nakoľko vláda Slovenskej republiky mala za to, že Brexit je minulosťou a my sa musíme orientovať na budúcnosť. A to je to, čo sme robili v Bratislave tým, že sme prijali to, čo teraz poznáme pod názvom Roadmap of Bratislava. Veľmi dobre si spomínam na tento summit, mám pekné spomienky, pretože sa konal pár dní po príhovore o stave únie, ktorý som predniesol tu v parlamente poprvýkrát. A 27 predsedov vlád tlieskalo eh, k obsahu tohto príhovoru. Nikdy sa to neudialo predtým, pravdepodobne sa to neudeje nikdy ani potom, ale ja to jednoducho vnímam ako veľkú chvíľu v rámci môjho eh, politického života, pretože viedlo to k tomu, že sme takýmto spôsobom odhodlane sa mohli postaviť tejto situácii a pozreli sme sa na to, aké možnosti máme v budúcnosti Európy, čo sa zdalo, že už nebude možné po rozhodnutí Veľkej Británie. A my sme sa teda rozhodli eh, s vládou Veľkej Británie na podmienkach a dopadoch Brexitu. A včera večer som aj povedal, teda počas noci, že je to druhá príležitosť, ktorá tu je, ale že už tretia možnosť sa nebude ponúknuť. A preto by som chcel povedať, že je dôležité, aby poslanci parlamentu Veľkej Británie podporili túto dohodu, e, kde došlo k textu, ktorý môže riešiť situáciu po Brexite. A chcel by som sa poďakovať vám, Peter, v mene Európskej komisie za všetku podporu, ktorú Európ- e, slovenská vláda nám stále poskytuje. E, predovšetkým E, si uvedomujem snahu Slovenskej republiky, pokiaľ ide o snahu inovácie, smernice, pokiaľ ide o vysielanie zamestnancov. Je to veľmi dôležitý, veľmi dôležitý krok a zároveň e, by som chcel povedať, a pokiaľ ide o rovnaký príbeh, pokiaľ ide o vytvorenie úradu pre prácu. A chcel by som povedať, že vláda, alebo vláda, ktorá je ochotná prijať e, Európsky úrad eh, pre prácu je eh, štátom, ktorý podporuje ambície Európskej komisie. A preto som veľmi rád, že ste povedali, že podporujete aj sociálny pilier Európskej únie. Čím viac bude predsedov vlád, ktorí to hovoria, ktorí to hovoria nielen tu, ale aj na úrovni Európskej rady, o to menej sa ja cítim izolovaný na úrovni Európskej únie. Slovenská vláda nám skutočne pomáhala a pomohla, pokiaľ ide o zakladanie tých základov sociálneho, sociálneho piliera, napríklad v Göteborgu. A naďalej by som chcel povedať, že je veľmi dôležité a potrebné, aby sme mali v Európe spoločný minimálny plat E, nie je to myšlienka minulého týždňa, je to niečo, čo, sa, čo je pre nás dôležité, odkedy teda ja pracujem v Európskej komisii a je dôležité, aby sme to dosiahli čo možno najrychlejšie. A takisto sa chcem poďakovať aj za podporu vo všetkých ostatných oblastiach, napríklad pokiaľ ide o ten, ten minimálny príjem. Napríklad ste hovorili o finančnom rámci, pokiaľ ide o obdobie, ktoré bude nasledovať je veľmi dôležité, aby sme sa najprv teda dohodli na politikách, ktoré chceme realizovať a potom, pokiaľ ide o rozpočet. Je to presne to, čo robí aj Európska komisia. Skutočne presne. To je postup, ktorý e, si želáme a ktorého sa aj držíme. Hovoríte, že nemôžeme opomínať tú potrebu, ktorú tu máme, pokiaľ ide o podporovanie koheznej politiky ja skutočne podporujem koheznú politiku, ale ak skutočne sa dohodneme najprv na tých politikách, tak je veľmi dôležité, aby sme potom zvážili aj ostatné okolnosti, a vy ste to povedali pred pár minútami. Je veľmi dôležité sústrediť na politiku inovácie, modernizácie, alebo na politiku digitálnej Európy, politiku obrany. To všetko sme robili. Ak by sme neboli revidovali politiku kohézie, ktorá je veľmi dôležitá, ako aj politika pre poľnohospodárskú politiku, tak by sme boli jednoducho zostali pri starom rozpočte. Dokonca aj vaša vláda, ktorá je veľmi entuziastická, rovnako ako vy, by nikdy nebola podporovala e, rozpočet, ktorý by bol zvýšený, takže sme nemali jednoducho inú možnosť ako tú, ktorú sme urobili. Slovensko je predsedníckou krajinou Vyšegrádu v tejto chvíli a chcel by som povedať, že treba využiť túto príležitosť na to, aby ste prispeli konkrétnym spôsobom k týmto diskusiám, aby sa ukončili tie zbytočné diskusie, ktoré tu máme medzi krajinami východu, centrálnej Európy, strednej Európy v porovnaní so západnými krajinami. Európa musí mať dve časti plúc a musíme robiť všetko preto, aby jednoducho tieto dve časti plúc si navzájom nehatili to dýchanie. Všetci z nás musí, musia určitým spôsobom prispieť. Nemôže to byť iba komisia, alebo iba parlament, alebo iba niektoré vlády e, západných krajín, ktoré budú zodpovedné za tieto útoky, ktoré tu máme. A využite teda to, že ste predsedníckou krajinou Vyšegrádskej skupiny na to, aby ste našli riešenie týchto problémov. Slovensko pre nás, ktorí prichádzajú zo západu a ktorí sú ešte mladí, alebo ktorí aspoň sa snažia zostať mladými, e, Slovensko pre nás nie je neutrálnou krajinou. Ja som mal 13 rokov, keď sa hovorilo o, o Pražskej jari, čo bolo vlastne aj Bratislavskou jarou. To je prvé z tých hnutí, ktoré sme zaregistrovali na západe v Československu bývalom a Venovali sme vtedy veľkú pozornosť vašej krajine, vybudovali sme si pozitívne vzťahy, za vaše, pokiaľ ide o vaše skúsenosti a preto by som chcela, aby Slováci si nemysleli, že zvyšok Európy nemá rád Slovensko, práve naopak, ja by som chcela, aby Slovensko ešte viac malo rado Európsku úniu. Máme tu určité prvky v minulosti, práve po vojne, ktoré nie sú až tak veľmi známe. Napríklad exilová vláda Československa svojho času spolu s ostatnými vládami Strednej Európy načrtli taký projekt pre Európu. Oni ho nazývali projektom pre Európsku úniu. V rámci tohto dokumentu, ktorý nie je veľmi známy, na záver toho textu je veta, ktorá ma skutočne vždy prekvapovala, dokonca ma dojala. Tieto krajiny s exilovou vládou napísali v tej vete, My chceme spolupracovať s krajinami západnej Európy, aby sme jedného dňa mohli budovať spoločnú Európu. Bohužiaľ, história zabránila tejto skutočnosti, ale boli to Európania Strednej Európy, ktorí vlastne snívali o mierovej Európe. Je našou povinnosťou, aby sme pokračovali s tou prácou tuto spoločne. Ďakujem pekne. Merci, Jean-Claude. Ďakujem, Jean-Claude. Teraz e, začneme s vystúpeniami v mene politických skupín. Ako najskôr vystúpi pán González Pons za EPP. Nech sa páči. Senor Juncker, por sus palabras. Ďakujem pekne, pán Juncker, za milé slova. Ďakujem pekne pánovi premiérovi. Srdečne vítajte v parlamente. Ďakujeme, že ste sa podelili o vnímanie Európy v mene EPP. Aj chcem vyjadriť našu vďaku za milé slova, ktoré ste volili vo vašom prejave Hovorili ste aj o Janovi Kuciakovi, aj partnerke. Hovorili ste o slobode médií. To je jeden zo základných pilierov demokracie. A keď príde k vražde novinára, tak táto tragédia sa prejavuje potom na úrovni všetkých demokracií. Nikto zatiaľ nepravzal žiadnu zodpovednosť eh, na Malte za smrť Dafne Karuciany a my naozaj ľutujeme tú skutočnosť, že sa tak neudialo ani na Slovensku. Ak odhľadneme od rezignácie bývalého premiéra, tak nedošlo k veľkému pokroku. Vyšetrovanie neviedlo k nejakým záverom jednoznačným, prečo nedošlo k uzavretiu toho vyšetrovania. E, retorika prezentovaná niektorými koaličnými poslancami je veľmi nepríjemná. Naďalej smerujete, teda niektorí smerujú vyjadrenia nenávisného charakteru na opozíciu. Aký je váš úmysel v tomto ohľade? Skutočne sa budete angažovať v tom boji proti nenávisným prejavom, ktoré praktizujú e, niektorí, ktorí sú súčasťou vašej koaličnej vlády. Európa čeli ťažkým časom. Nevieme, kam sa bude uberať Brexit. E, Transatlantická aliancia je takisto spochybňovaná ruská vláda sa snaží, tak povediať, zobrať koberec pod našich nôh, potiahnuť ho. Je tu migračná kríza, ktorá je bezprecedentná od druhej svetovej vojny. To sú všetko problémy, ktoré nedokážu členské štáty riešiť sami. To sú problémy, ktoré si vyžadujú väčšie zjednotenie. Každopádne tvárov tvár týmto okolnostiam zdá sa, že vaša vláda sa uberá opačným smerom v poriadku to, čo ste povedali, ale zdá sa, že vláda si vyberá opačnú cestu. Aký je váš skutočný postoj? Sú tu isté rozpory medzi tým, čo ste vyjadrili v prejave, medzi tým, čo robí vláda. Skutočne ste angažovaní, pokiaľ ide o reálnu, európske, reálnu európsku integráciu. Skutočne si stojíte za tým členstvom v NATO. To sú všetko veci, ktoré nám skutočne ležia na srdci. Treba e, vrhnúť viac svetla na tieto záležitosti a takisto objasniť tie rozpory medzi tými milými príjemnými slovami v prejave a medzi tým, čo skutočne vláda robí. My v EPP máme jasný, jasnú predstavu. Musí byť Európa budovaná na základe hmatateľných konkrétnych vecí. Musíme riešiť tie základné jednoduché potreby občanov, vyhnúť sa nejakému elitárstvu darmo budeme mať pekné, príjemné slova, keď vidíme, ako trpí aj napríklad odvetvie polnospodárstva. Musíme nastaviť tú látku demokracie vysoko a musíme e, sa ubezpečiť, že tie činy budú nasledovať e, tie slova. E, nie je možné hovoriť o demokracii, na druhej strane bojovať proti Bruselu. Populizmus na európskej úrovni je rovnako nebezpečný ako populizmus na vnútroštátnej domácej úrovni. Budeme musieť riešiť tieto problémy v rámci e, našich hraníc a nad rámec týchto európskych hraníc. Keď sa pozrieme na otázky boja za demokraciu mimo európskych hraníc, napríklad vo Venezuele ľudia nemajú ani čo dať do úst, vaša vláda neuznala e, postavenie špirúceho prezidenta Guaida. Vy sa skôr radíte ako Kuba, Rusko, Irán ako by oni diktovali váš postoj k Venezuele. Pán Pellegrini, postavíte sa plece pri pleci ľuďom vo Venezuele, ktorí nemajú dostatok jedla. EÚ si naozaj zasluhuje spoločnú snahu všetkých. Musíme byť ambiciózni, musíme byť v kontakte e, s bežnými ľuďmi, s bežnými občanmi. Niečo tu už nesedí. viac a viac e, ľudí e, padá do osídel populizmu. Nacionalizmus a populizmus, pán Pellegrini, je tá najvážnejšia hrozba, a ktorej v súčasnosti čelíme, pokiaľ ide o naplňanie európskeho sna. Nacionalizmus, populizmus, to sú tie najväčšie hrozby. Samozrejme sú tu aj iné, ale nie je tu e, smrtiacejšia hrozba ako táto, ktorá pochádza znútra keď sa pozrieme na ďalšie volebné obdobie parlamentu, e, môžeme očakávať veľkú skupinu nacionalistov a populistov, ktorí tu budú zastúpení. Čiže je teda na vás, aby ste prebrali tú vašu časť zodpovednosti, ako sa vedel aj pán predseda Juncker, a my budeme doma riešiť tú našu časť zodpovednosti. Na rade je veľa vecí, ktoré treba riešiť. Bude navrhovaný kandidát na predsedu komisie. E, vy ste pripomenuli, že nemôžeme akceptovať kandidáta, ktorý predtým nebol kandidátom v rámci eurovolieb a je nevyhnutné, aby bol kandidát podporený aj hlasovaním ľudu. Takže, pán premiér, 26. maja budeme svedkami otvorenia novej kapitoly v dejinách Európy, kapitoly, ktorá bude spočívať na spolupráci, kde bude vypočutý hlas všetkých. Hlas veľkých a malých. v pán Vážený pán predseda vlády, bolo veľmi inšpirujúce počúvať vaše slova, vaše predstavy, ktoré máte o budúcnosti Európy, akú úlohu môže zohrať Slovensko. Vaša krajina je v strede Európy medzi východom a západom. Západ a východ bol železnou oponou, oponou rozdelený celé roky je to krajina, ktorá je vlastne veľmi kľúčovo položená. Od znovu zjednotenia našho kontinentu Slovensko zaznamenalo veľký rozvin, ani by sa to nebolo očakávalo oddelenie od Česky, Česko, v rámci Československa to prebehlo mierovo a Slovensko sa skutočne veľmi pozitívne odtedy vyvíjalo. Ako prvá členská krajina splnila konvergečné kritéria, pokiaľ ide o zavedenie eura, to viedlo aj skutočne k veľkému rozmachu hospodárskemu. Tento vývin je pozitívny a krajina sa nachádza na dobrom smerovaní smerom k tomu, že je dôležitým aktérom v rámci Európskej únie. To ste dokázali aj v rámci predsedníctva v rámci Európskej únie pred dvomi rokmi. Ale kde je veľa svetla, tam je aj tieň. Bohužiaľ, úspech prináša so sebou aj mole, priťahuje aj mole a vidíme, počuli sme niečo o vplyve mafii, o korupčných mechanizmoch a súviselo to aj s európskymi peniazmi. Investigatívny novinár, e, pán Kuciak, chcel vniesť svetlo do tmy a zaplatil za to životom. Táto vražda na ňom a na jeho partnerke to zatriaslo celou európskou spoločnosťou, zmobilizovalo to občianskú spoločnosť a vo vašej krajine to viedlo aj k politickým záverom. Európsky parlament v rámci výboru LIBE zriadil pracovnú skupinu, ktorá sa venuje práve týmito udalosťami, ktoré sa nedejú teda iba vo vašej krajine. Na budúcom plene budeme o tom hlasovať. Bilancia, ktorá sa týka vašej krajiny, dopadla v viacerých oblastiach pozitívne. Už sú tu určité pokroky, pokiaľ ide o e, to vyšetrovanie, hoci ešte nevieme, kto je vlastne za tým. A pozitívne je aj to, že sa spolupracuje s Europolom to je skutočne pridaná hodnota. Avšak ešte stále tu sú určité pochybnosti o tom, či skutočne tu budú vyvodené e, závery, predovšetkým pokiaľ ide nezávislosť justície, ako aj pokiaľ ide o slobodu tlače. Preto na vás apelujeme, aby ste nepolavovali vo vašom úsilí, aby ste parlament po porovali v tom, aby tu bol mechanizmus právneho štátu, ktorý bude nezávislý nezávislí od takýchto udalostí tragických, ktoré sa udiali a takáto evaluácia bude možná aj v budúcnosti. Pán predseda vlády, to nie je miešavanie sa do vnútorných záležitostí vašej krajiny. Právny štát slúži jednoducho potrebe bezpečnosti všetkých občanov. Ktoré nikto nechce poučovať vašu krajinu, ide tu o spoločné pravidlá, o spoločné vnímanie práva. Iba takýmto spôsobom Západ a Východ môžu spoločne spolupracovať. Pán predseda Juncker tu dnes hovoril o tých dvoch častiach jedných plúc. A preto je veľmi potrebné kriticky vnímať aj úlohu západných krajín. Aj tu sú určité problematické e, body. Častokrát sa vníma východ zo západu, ako keby sme, ako by východ bol iba lacnou pracovnou síľou, ale z dlhodobého hľadiska to jednoducho nie je na prospech ani pre východ Európy, ani pre západ Európy. Rovnako nie je na prospech ani brain drain, únik mozgov pretože to vedie k nezamestnanosti. Vytvorením Európskeho úradu pre prácu sa tieto nezrovnalosti môžu vyvážiť. My vás podporujeme pri tomto vašom úsilí a takisto ak sa teraz nechytíme tej možnosti vytvorenia nezam- poistky pre nezamestnaných v Európe, tak jednoducho nedobehneme túto príležitosť. Ide tu o, skutočne o úmysel celoeurópsky ochrana životného prostredia, dodržiavanie klimatických cieľov, to takisto nemôžeme ďalej oddelovať. Klimatické zmeny jednoducho sa nezastavia pred národnými hranicami, týka sa to nás všetkých, týka sa to západných krajín aj východných krajín. Avšak získame ľudí pre podporu týchto projektov iba vtedy, ak budeme postupovať viac cestou sociálnej spravodlivosti. Už tu nejde iba o otázku národných právomocí. Európske konanie v tejto chvíli je potrebné, potrebujeme skonať rozhodne a orientovať sa do budúcnosti. Západ a východ bude spoločne prosperovať iba vtedy, ak budeme mať spoločné riešenia, ktoré budeme spoločne hľadať za minimálny príjem a rovnaké platy na pracovisku, férové podmienky, aj pokiaľ ide digitálny sektor a tak ďalej. Sociálna Európa je najlepším vyzbrojením pre náš kontinent, ktorý momentálne jednoducho stojí pred cestou pohnutých, eh, pohnutých nálad. Už ste veľmi prispeli k riešeniu situácie v rámci vašej krajiny, pán predseda vlády, a mohli by ste prispieť ešte oveľa viac. Veľmi pekne ďakujem.